E, za ekologické a trvalo udržateľné produkty, tak len vtedy dosiahneme v tejto diskusii pokrok. You, Ďakujem veľmi pekne pani De Lange. Týmto sme uzavreli tento bod. Ja chcem poďakovať všetkým rečníkom, aj tým e, ostatným, ktorí neboli na zozname. E, hlasovanie bude zajtra. Ďalej máme na programe jednominútové vystúpenia a ako prvý dostane slovo pán uh, Iturgas Angulo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel uh, informovať uh, o uh, tom človeku, ktorý dostal alebo mal by dostať uh, Sacharovú cenu tohto parlamentu. Uh, Uh, Ide o Roalda Maliaba, ktorý zastupuje svoj ľud. Uh, To para tomar el camino del progreso en todos los órdenes tieto zmeny, ktoré e, nám e, boli e, predložené na základe dekretu, sú, ležia na srdci tisíckam Kubáncov. Uh, uh, Ospravedlňujem sa, ale mohli by sme znova začať. Ja samozrejme začnem ešte raz, hovorí rečník. Predseda pripomína rečníkovi, aby hovoril pomalšie. Dámy a páni, chcel by som vám dať, eh, teda predložiť odkaz od eh, Rovalda Páľu, ktorý je eh, kandidátom na Sacharovú cenu, ktorý je na Kube uväznený a ktorý bojuje proti násiliu, proti nenávisti a tak ďalej a chce naozaj vykročiť na cestu pokroku a chce nájsť cestu zmierenia. Toto všetko bolo a nachádza sa stále v srdcach Kubancov. Ale pokiaľ ide o občianské slobody občanov Kuby, ktorí nemajú slobodu prejavu, ani občianske slobody nemôžu slobodne ani cestovať, ani pracovať a takisto nemôžu sa zúčastňovať slobodne na hospodárskom politickom živote. Chceme zmeniť pre nich takéto práva, tieto práva, pretože ešte stále neexistujú na Kube. Tieto práva sú im stále upierané. E, toto je vlastne ten semer solidarity, ktorou Kuba e, musí e, urobiť a preto sa obracia na Európsku úniu. Vy musíte s kubanskou vládou naštartovať tieto zmeny, aby Kubanci práve podporili projekt Varelu, aby

Presidente, il giornale italiano... týdeň. Pani predsed, pán predseda, mm, ja by som chcela povedať, že talianské noviny publikovali materiály, ktoré e, ukazujú býva, bývalého mafiána Vita uh, Cintileniho, bývalý mafián z Palerma, e, ukazujú ho spolu so Silviom Berlusconim, kde sa dá povedať, že vrana k vrane sadá. Je to v podstate, e, sú to v podstate členovia tej istej e, skupiny, ktorá myslí rovnako. Je to, e, sú to ľudia, ktorí zmyšľajú, zmyšľajú ako mafia. To sú ľudia, ktorí zabránili tomu, aby vyšla pravda na povrch pred niekoľkými rokmi, kedy bol zavraždený vyšetrovateľ mafie Falcon Barcini. No a toto je situácia, do ktorej nás dostala Forca Itália. Znamená to, že to, čo sa deje teraz v Taliansku, jednoducho naďalej e, je hanebné a e, Lucio Varsalo, ktorý bol zavraždený komorou, e, to je človek, ktorý bol známy a Európa jednoducho nemôže zatvárať oči pred tým, čo sa deje na Sicílii a v iných častiach Talianska ale e, takisto e, mimo e, hraníc talianského štátu. Ďakujem veľmi pekne, pán Tarouros. Ros. Ďakujem skutočne zelené zóny sú veľmi dôležité pre mestské zóny. Experti sú toho názoru, že potrebujeme mať aspoň 10 štvorcových metrov na obyvateľa. Žiaľ, veľkomestá Grécka e, toto nemajú. E, majú len 30 alebo 33 stanovenej, e, stanovenej odporúčanej miery zeleného na obyvateľa. A preto treba zlepšiť situáciu a treba vysadiť e, parky a e, treba skutočne vytvárať mestské parky a takisto aj treba neriešiť e, bývalé atenské letisko. No a na strane, na strane 28 memoranda greckej vlády určitého pre MMF sa hovorí o tom, že treba robiť niečo, aby sa uh, zlepšil tento deficit zelenie. Ak verejné priestranstva majú byť správne využívané, eh, tak eh, tak všetky politiky mestskej eh, zelenie treba vyzdvihnúť. Preto sa pýtam a prerušil predsedajúci. Szanowni Państwo, Ďakujem. Verejná mielka v Polsku vyjadrila určité obavy z vyšetrovania z vyšetrovania havárie lietadla polského prezidenta v Smolensku. E, ruskí partnery jednoducho neposkytli e, Polsku e, príslušnú dokumentáciu, vznikajú prieťahy. A to je jednoducho neakceptovateľné. Myslím, že by sme mali toto vyšetrovanie zmedzinárodniť, aby aj Európska únia a predovšetkým Európsky parlament mohol ovplyvniť rýchlosť vyšetrovania, aby bol vyvinutý tlak na ruskú stranu. Ide o to, aby bez tlaku Európskeho parlamentu, bez medzinárodného tlaku, e, tak e, táto vyšetrovanie nikdy nebude riadne uzavreté. Prosím o solidaritu s Polskom. Pán Ferreira, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom, ak e, sme si vypočuli vtipy, ktoré vyprovokovali špekulácie na hospodárskom trhu, potom ako sme zažívame krízu Teraz e, tu máme politiky vedené na európskej úrovni. Všetko sa snažíme urobiť preto, aby tieto špekulácie nepokračovali, aby e, sme mali základné nástroje, aby sme mali derivované produkty. Toto všetko bude pokračovať. Daňové raje budú ďalej existovať. Nehovoríme o týchto daňových rajoch. Je tu také olovené ticho, ktoré nad nimi plápola. A toto všetko má vplyv na pracujúcich, pretože sú to práve tí, ktorí prinášajú tento finančný eh, kapitál, na ktorých má najväčší dopad hospodárska kríza. Vo Francúzsku, Portugalsko, v celej Európe sme túto hospodárskú krízu zažili bez toho, že by sa niečo urobilo s sociálnou situáciou práve takýchto ľudí. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Bakn, ktorý je prvým politikom v histórii, ktorý eh, je oblečený do <laughs> kroja vo farbách jeho strany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že ste upozornili. Zdá sa, že pán Nikle, ktorý je zástupcom premiéra, čo skoro oznámi koaličnú vládu, teda eh, rozhodnutie koaličnej vlády, eh, za čo sa riadiť E, začať sa riadiť rozsudkom súdneho dvora, e, ktorý umožňuje e, hlasovanie aj väzňom vo väzniciach jej veličenstva. No a premiér Cameron sa vyjadril tak, že by nebolo šťastné, keby zákaz že by úplný zákaz hlasovania nemal byť stiahnutý v celom svojom rozsahu. Mm, je totiž Eh, je totiž eh, asi urážkou bežného občana, aby eh, ľudia, ktorí kradnú, zabíjajú, a urážajú morálku, rozhodovali o tom, kto bude viesť spoločnosť. Takže ja by som chcel pripomenúť, že je mojou povinnosťou upozorniť na to, že bežná demokratická vláda by mala zabrániť takémuto zákonu. E, áno, hovorí pán predseda, závisí od toho, o e, koho lídroch budeme hovoriť. E, ak to má byť UKIP, tak neviem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Molca. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som sa vyjadril alpsko-adrijského kúta. A skutočne tu ide o prepojenie e, e, mnohých e, regiónov. A máme tu skupinu konzensu, ktorá skutočne spolupracuje aj so slovenskou menšinou v Korutánsku, aj s inými ďalšími. A táto Mierumilovná spolupráca e, zatiaľ prebehala veľmi dobre, avšak e, nastali určité problémy e, s Chorvátskom, s Ljubljanou a ich politickým smerovaním. V roku 1920 pred 90, 90 rokmi Korutansko sa rozhodlo ľudovým hlasovaním za to, aby boli súčasťou Rakúska a toto je spochybňované. No a to skutočne, toto e, skutočne e, otria sa e, výsledkami ľudového hlasovania a to, a to skutočne nemôžno hodnotiť pozitívne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Nikolesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som najprv spomenúť problém, ktorý je veľmi dôležitý v Rumúnsku, ale ktorý naberá na sile vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Ide o vážnu situáciu, ktorá ohrozuje malé a stredné podniky, hlavne v tomto kontexte hospodárskej krízy. Národná rada pre stredné malé podniky sa domnieva, že 8 až 10 podnikov, ktoré obdržali európske financie, sa vzali svojich projektov, pretože nie sú schopní pokryť eh, finančne zvyšok eh, týchto projektov. To je veľmi veľká škoda, pretože ja sa domnívam, že Európska únia a takisto členské štáty na druhej strane by mali identifikovať eh, nové opatrenia podpory pre stredné malé podniky o to viacej, že 80 európskej pracovnej síly je pracovná sila, ktorá pochádza práve z radov stredných a malých podnikov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Tikau. Ďakujem veľmi pekne. la mijloc de parcurs a... Predseda, eh, už čoskoro začne eh, príbežné hodnotenie finančného viacročného rámca 2007-2013, ktoré by mal byť výsledkom spolupráce medzi inštitúciami a poskytnúť konkrétne opatrenia pre eh, výdenie z hospodárskej krízy. Okrem toho v rámci platnosti Lisabonskej zmluvy a v rámci stratégie EU 2020 toto nám poskytuje nové perspektíve pre prehodnotenie, tohto priebežné prehodnotenie práve súčasnej situácie. Preto sa chcem požiadať komisiu, aby bola prúžna a reaktívna v súlade s Federom a takisto aj s ďalšími operačnými programy alebo strategickým národným referenčným rámcom, ktorý by bolo potrebné prepracovať, pretože hospodárska súčasná teda kríza by mohla eh, zmeniť práve niektoré tieto zmeny, práve aby sa zabezpečili adekvátne financie pre prioritné oblasti. Tento kontext by mal vlastne dokázať potom solidaritu, ako aj pružnosť v oblasti z energetických zdrojov, potom vypracovanie infraštruktúr, vybudovanie nových infraštruktúr, potom v oblasti poľnohospodárstva, v presadzovaní vidieckého oblasti, prioritných oblastiach, ktoré by mohli pomôcť vytváraniu nových zamestnaneckých postov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Pavanová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, drahý pán komisár, drahí kolegovia. Ja by som chcela upozorniť eh, na prípad skutočne vážneho porušovania ľudských práv. Eh, tu ide o bulharského občana, ktorý eh, je obvinený zo spáchania zločinu. Maro eh, Elvekusi je študentom eh, farmácie a 7. júna bol zadržaný v Sofii vo svojom bydlisku a bol obvinený z účasti na eh, bitke. Ale dvaja svetkovia potvrdili, že v tom čase Mário bol doma a tí, a že nakupoval v miestnom supermarkete, čo je zaznamenané aj kamerovým systémom v tomto obchode. Lenže Napriek tomu tento e, človek bol zadržaný a vo väzbe, bol, vo väzbe strávil 70 dní. Počas tohto času sa polícia neoboznámila so záznamom z kamerového systému z obchodu a odmietla vypočuť svetkov, ktorí potvrdzovali jeho alibi. To ja si myslím, že toto je bezprecedentný prípad porušovania ľudských práv a e, takéto porušovanie sa v Bulharsku začína stávať pravidlom. Ja sa obávam, že toto zadržanie, toto uväznenie nie je možné odôvodniť, nie je možné podoprieť žiadnymi e, dôkazmi a myslíme si, že ministerstvo vnútra by malo fungovať transparentnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Grajec, máte slovo. Pán predseda, už je to 70 dní, čo 32 eh, väzňov, ktorí boli eh, spoločne so štielskými eh, poslancami, naštartovali štrajk, sú ohrození života. Európsky parlament už bránil Európsky dohovor, ktorý sa týka ich štatutu. Avšak domorodé obyvateľstvo by malo mať prístup k zberu takýchto údajov. Toto je vlastne právo, ktoré nikdy nebolo uznané v Čile a ktoré z práve priviedlo e, k tomu, aby čilská vláda proti tomuto domorodnému špurskému obyvateľstvu e, prijala tisícky opatrení. Títo boli od, odsúdení na to, aby žili bez zdrojov a bez prístupu k e, ďalším surovinám. Takže je potrebné teraz v Európskom parlamente, ako aj na OSN a vo všetkých európskych a v medzinárodných inštitúciách bojovať za to, aby práva domorodého obyvateľstva bolo rešpektované. Čo chcete urobiť, pán predseda, v tejto oblasti? Ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujem skutočne veľmi pekne. E, pán Porto je ďalším rečníkom. Obrigado, prezident. Pán predseda, pred dvoma rokmi Helman Brother eh, skrachoval Hellman Brothers, čo naštartovalo hospodárskú ako aj sociálnu krízu, ktorá pokračuje ďalej a ktorú stále tu máme. Je potrebné, aby Európska únia urobila eh, okamžitú bilanciu vo všetkých programoch, ktoré chce aplikovať. Je však veľmi pomalá skoro neaktívna, hlavne pokiaľ ide o zvyšok všetko, čo by mohlo prispieť k spravodlivosti v ekonomickej oblasti. A preto Európsky parlament by mal prijať prvé opatrenie, ktoré zamýšľa prijať, pokiaľ ide o dohľad nad finančnou kontrolou. Až v novembri bankový sektor bude musieť implementovať tieto normy, pre, ktoré sa týkajú vlastných zdrojov. A Všetci občania žiadajú, aby sa bojovalo proti špekulatívnemu kapitálu, proti daňovým rádom alebo prípadne proti ďalším daniam. Všetko toto bolo však odložené na neskôr. Prečo? Prečo? Prečo, je, keď je to také dôležité, mať boji za práva pracujúcich na, v celej Európskej únii? Če... Ďakujem. Pán Bagalis tam vidím nesedí, takže, takže pani Damarismová. Ďakujem, pán predseda. Drahí kolegovia, môžete určite si predstaviť eh, to, že tu máme skupiny o eh, obeti, eh, ktoré každý deň na nich je pachané fyzické násilie, sexuálne násilie, ako aj psychické násilie a rôzne druhy teroru. Je to násilie proti ženám, E, domáce násilie, partnerské násilie. Sú to práve ženy, o ktorých hovorím a sú skupiny e, takýchto týraných žien, ktoré ma skontaktovali a ktoré mi povedali, že žiaľ Bohu v Maďarsku je takéto združenia, takéto skupiny nemajú zatiaľ dostatočnú podporu, keď chcú sa obratí na políciu. Polícia povedia, že sú to súkromné záležitosti a že nemôžu do toho zasahovať. Keď idú na ďalšie orgány, tak tí povedia, že nemôžu nič urobiť, pretože ak uh, treba sociálne úrady im povedia, že im odoberú deti, pokiaľ to bude pokračovať. Takže všetci poslanci Európskeho parlamentu by mali nás podporiť v tom, aby sme zorganizovali e, stretnutie, aby sme si vypočuli práve problémy týchto žien a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 os fogos de agosto vieram ampliar ainda mais o cenário de dificuldades vivido pelos madeirenses que esperam poder contar com a ajuda e solidariedade de todos na ajuda ao restabelecimento das suas vidas sobretudo após as duras provações vividas ao longo deste ktorých som hovoril. A preto treba skutočne všetku podporu a, a asistenciu, ktoré je možné. Ďakujem. A teraz eh, pán Texiera. Um, it doesn't give me any pleasure to know that nie je mi potešením konštatovať, že že sa v Írsku e, dejú zásadné ekonomické veci. E, e, jednoducho tá situácia v, parlamente, v parlamente sa preberala vzhľadom na to, že sa veľmi zhoršila ekonomická situácia a úvery sú zásadzby nehorazné. Mnohí sa pýtajú v Írsko, ako sme sa dostali do takého marazmu. Z chamtivosti. Chamtivosť je ten dôvod Európska únia e, vlastne e, trvala na to, že e, určité banky sa uzavrú a komisia musela robiť riešenia. Najprv to stalo 2 miliardy, potom 5 miliard, potom 10 miliard a zdá sa, že to bude celkovo stať 30 miliónov. Íry veľa vydržali a aj vydržíme. E, či to bude s alebo bez pomoci e, Európskej banky pre výstavbu. Ďakujeme. Ďakujeme. A to bol pán Kelly a teraz pán Kečin. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Tá víkend... Ďakujem. Tento víkend Slovinsko zažilo e, silné dažde, čo povedlo k povodňám a k hospodárskym škodám. Vytiekli e, e, rieky a zatopili okolité pozemky. Hovoríme o storočnej vode. Mnohé autá, domy boli zatopené. V Ljubljane viac ako 1200 bytov sa nachádza pod vodou. A premávka a cestná infraštruktúra e, samozrejme je v krízovej situácii. Slovinsko je malým štátom, ale e, tá katastrofa, ktorú sme zažili, je porovnateľná s katastrofickými e, dôsledkami, ktoré zažili viaceré stredoeurópske štáty v prvej polovici tohto roka. Chcel som sa s vami o tom podeliť. Myslím si, že Európsky parlament sa musí vážnejšie zaoberať týmito vecami. Ďakujem, že ste nás na toto upozornili. Teraz pán Sondergaard. Ďakujem za slovo. Chcem sa vyjadriť k súdnom, súdnym procesom v Turecku. Viac ako 50 starostov v kurskej časti Turecka E, sa ocitla v situácii, že ich sloboda bola e, zásadne obmedzená. A z akého dôvodu e, napísali otvorený list ministrovi. A jednoducho takto to vyzerá v, Turecko, v Turecku. Starostovia sú penalizovaní za to, že píšu listy hlavám štátov a parlamentov v európskych štátoch. Udialo sa tak 10. 10. oktobra, to je pred nami, e, e, viac ako 100 Kurdov bude postavený predsud. E, sú medzi nimi významné osobnosti, ako aj postavy humanitných organizácií, organizácií bojujúcich za ľudské práva. Kurdov, ja chcem, aby Európsky parlament konal, aby bol prítomný pri tých súdnych procesoch. Ďakujem. Pani Zaborská, máte slovo

inak sa budeme stále točiť v začarovanom kruhu. ďakujem pekne. <clears throat> E, e, e, keď náš parlament odmietol E, nariadenie týkajúce sa e, fyzické tresty pre deti. E, signalizovalo nám to, že aj v súčasnosti sa jednoducho prejavujú signály inteligencie eh, voči problémov detí a mládeže. Nie sú hajné záujmy detí a mládeže. Je nevyhnutná podoba zaoberať sa touto otázkou. Eh, treba obhajovať práva detí. Eh, väčšina ľudí v mojej dovovine považuje fackanie alebo prieskanie pozadku ako niečo, čo je súčasťou akej, akej kultúrnej tradície. Je to násilie. A toto násilie násilie má dopad na fyzické a duševné zdravie detí. Deti sú najzraditeľnejšou skupinou našej spoločnosti. Preto apelujem na komisiu a radu, aby sprísnila legislatívu, ktorá je orientovaná proti násiliu e, páchanému voči deťom. Treba spolupracovať v tejto veci s členskými štátmi, aby sa predchádzalo e, takémuto násiliu voči deťam. Ďakujem πρόεδρε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρωτοβουλία που πολλοί από εσάς γνωρίζουν ήδη. Chcel som hovoriť o, iniciatívach, ktoré mnohí z vás už poznajú a ktoré však musia mať oveľa väčšiu potvoru z našej strany. Ide o európsky o, sociálny model, pretože e, týmto mladí sa môžu identifikovať eh, s Európskou úniou vďaka zasadnutiam, ktoré sa konajú tuto v Štrásburgu. Avšak eh, vzhľadom na nízku volebnú účasť je teraz veľmi potrebné, aby sme čo najviac pomohli tým, ktorí sa naozaj zaujímajú o túto procedúru európskej integrácie. Eh, čo skoro budeme vypracovať správu o tejto Európskej únie mladých. Takže ja by som vás chcel vyzvať, aby ste sa stretli s ich zástupcami, aby ste im stručne povedali o našej práci. Myslím, že by bolo veľmi dobré, keby sme boli naozaj početní v podpore tejto e, správy, aby sme tú Európu mladých začali budovať už tu. Ďakujem. Melo. Pán Belo, máte slovo. Pán predsedajúci, nedávne e, e, rozhodnutie rady, e, ktoré znamenalo otvorenie európskeho trhu výrobkom z Pakistanu. Je to, čo mi leží na, na, na srdci. Chcel by som povedať, že vlastne textilný priemysel predstavuje v Portugalsku 20%, 20 má 20 podiel na, na vlastne hospodárskom raste a je to veľmi dôležitý podiel. A Teraz budeme postavení z oči voči e, konkurencii z Pakistanu. Majú nižšie e, mzdové náklady, výrobné náklady a oveľa menej prísne e, pravidlá ohľadom vstupných súrovín a vieme, že zamestnáva Pakistan tisíce, ak nie milióny detí a portugalský textilný priemysel má byť vystavený takémuto e, neférovému e, konkurenčnému prostrediu. A chcem vyjadriť protest voči tejto skutočnosti. A toto si zasahuje pozornosť Európskeho parlamentu a verím, že Európsky parlament bude preberať túto tému a to čo najskôr. Ďakujem. Pán Kutaš, máte slovo. Ďakujem. Európska e, sociálna Európa sa teraz nachádza v ťažkej situácii, veľmi všade pravidla e, sprísnenia, vidíme, že sú tu štrajky, štrajky tých, ktorí pracujú treba vo vzdelávaní, v doprave. Vo Francúzsku momentálne bude štrajk tých, ktorí pracujú v Eh, doprave, potom tu máme eh, Rumúnsko a eh, štrajk odborových predávkov. Čiže toto všetko bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a preto sa domnievam, že by sme mali mať jasný cieľ a to je hospodársky rast. Ale toto musí byť sprevádzané takisto aj vytváraním pracovných miest je to naša spoločná zodpovednosť, aby sme sa dostali z hospodárskej krízy a Európa musí nájsť túto cestu solidarity. Takto by sme mali naozaj udeliť oveľa väčšiu podporu všetkým eh, členským štátom, ktoré majú najväčšie ťažkosti, aby sa dostali z hospodárskej krízy práve preto, aby sme sa eh, vyhli všetkým eh, sporom rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sme teda zmiernili takisto aj sociálny dopad práve týchto sprísnení. Ďakujem. Ďakujem. Pani Fažor, máte slovo jeza razočaranje so besede s katerimi lahko strnem občutke Ďakujem, dámy a Hovorím za Slovinsko, ktoré s veľkým povzdychom pri, prijalo vypísanie obsadenia miest externej služby. 29 popredných postov bude pokrytých kandidátmi zo štyroch členských štátov. Domnievam sa, že tie ambície a snaha je ešte eminentnejšia v nových členských štátoch v porovnaní so staršími členskými štátmi, ale tie najvyššie posty, posty stále e, vykrývajú ľudia zo starých členských štátov. A to je nesprávna koncepcia. Treba načúvať hlasu nových členských štátov, veď tu sedíme spolu, príjmame rozhodnutia spolu. E, jednoducho nechceme vnášať nejaké schizmy, musíme zjednotene postupovať. Náš hlas musí byť jednotný hlas 27 štátov a nielen hrstky z nich. Ďakujem. Pán Mato, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Onedlho budeme hovoriť o e, dohodách voľného obchodu medzi e, krajinami EÚ a inými krajinami. A e, tu napríklad preferovanie banánov z Kanárskych ostrovov spôsobuje veľké škody napríklad v Latinskej Amerike, v kolumbianých krajinách. Podobná situácia panuje s Marokom. Mm, tu ide napríklad o obrovské dodávky Eh, rajčín. Eh, týka sa to konkrétnych období roka, eh, povedzme v maji, v auguste. A, ten, a režim, ktorý zabraňuje dovozu z Maroka, je podvodný. Toto jednoducho likviduje um, toto likviduje výrobcov, producentov v niektorých regiónoch Španielska, v Kanárských ostrovoch a komisia sa nemôže dívať niekam inde, nemôže nám navrhnúť novú zmluvu bez nejakej garancie toho, že to, čo E, bolo e, prislúbené, bude splnené. Čiže mm, je určite nevyhnutné e, zmeniť systém vstupu na trh a komisia by sa tomu mala venovať čo najskôr. Úlohou komisie je chrániť svojich polnospodárov a malo by to preto robiť. You, Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, Lipši tu, tu nie je ďalší, dostávam sa k pani Plam. Chestiunea pe care o abordez este una care ține de respect. Chcela by som dnes hovoriť eh, o eh, dodržiavaní práva ako aj profesionalizmu v administratíve v Rumunsku v roku 2009. Niektorí, po, niektorí podprefekti boli nahradení v Rumúnsku tým, že boli menovaní iní ľudia a bolo to odôvodnené tým, že boli eh, menovaní na tieto miesta len dočasné. Nakoniec, na konci septembra 2009 vláda teda zorganizovala tento konkurs a výsledky boli oznámené na začiatku oktobra 2009. Vláda chce teraz e, prijať rozhodnutie preto, aby menovala teda laurátov na tieto posty, ale ešte stále tak neurobila. Takže ja by som chcela pritiahnuť vašu pozornosť Európskeho parlamentu k eh, týmto rozhodnutiam eh, rumunskej vlády, aby eh, teda dodržiavala ľudské práva a aby teda naozaj aj presadzovala odbornú spôsobilosť v administratívnej B. Ďakujem veľmi pekne, pán Glk. Máte slovo. Pán predseda, jeden z najväčších úspechov spoločnej zahraničnej politiky bolo vytvorenie spoločnej služby pre zahraničnú e, politiku, ktorá bude už čoskoro implementovaná, čoskoro už bude efektívna. Avšak ja sa veľmi teším hlavne e, teda tomuto vytvoreniu. Avšak myslím si, že keď boli menovaní ľudia na jednotlivé pestie, približne 30 šéfov, e, na najvyššie posty, len štyria z nich boli z východných krajín, takže teda naozaj to nie je spojené s Eh, prerozdelením podľa jednotlivých členských štátov. Takže pri menovaní týchto kandidátov sme mali naozaj zohľadniť princíp proporcionality, proporčného zastúpenie jednotlivých členských štátov a chceme vyzvať pani Eštonovu, aby naozaj aplikovala počas eh, nasledujúcich nominácií eh, pokiaľ pôjde o vedúcich misií alebo najvyšších zástupcov, hm, naozaj, aby zohľadnila teda túto proporcionalitu, aby teda to nebola len akási formalita. Thank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

takže, pán predseda, e, sa ospravedlňuje rečníkovi, nebolo tlmočenie do anglického jazyka, takže prosí rečníka, aby začal znova. Like to, uh, takže technicky by to malo byť v poriadku. Ja, dámy a páni, vám chcem poďakovať, hovorí rečník, za slovo. Mm, chcel by som povedať niekoľko slov e, proti barmskej chunte a volebnej komisii, ktorá e, práve vyhlásila, že e, rozpustenie Národnej demokracie, Národnej ligy pre demokraciu a deviatich ďalších politických krajín bolo v poriadku. Národná liga pre demokraciu je, krajina, je, pra, je strana, ktorej predseda Aung San Suu Kyi, ktorá dostala Sacharovú cenu od tejto, od tejto parlamentnej komory a ktorá bojuje proti moci chunty a v roku 2000 rokovala s generálmi o stiahnutí e, sa chunty z politického života v tejto krajine, ale bezúspešne. Voľby v novembri budú prvými e, voľbami e, po predchádzajúcich voľbách, kedy bola pani Ansang Suči uväznená v domácom väzení. Parlament sa predpokladá bude proti e, vojenskej chunte, ktorá porušuje ľudské slobody e, a základné práva. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda, teraz pán Luhán. E, fără îndoială că obiectivele UE 2020 aduc în Ďakujem pekne, pán predseda. Ciele stratégie EU 2020 zdôrazňujú vzdelávanie a takisto pre rozdelenie kompetencií, pokiaľ ide o realizáciu sociálnej a teritoriálnej kohezie, tak toto je hlavný cieľ, aby sme mohli šíriť vzdelávanie ako aj kompetencie v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja. Takto každý región môže zhodnotiť tieto záležitosti tým, že zabezpečí eh, odborné vzdelávanie práve v tom regionálnom rozmere. Sú niektoré regióny, ktoré, alebo niektoré vlastne remeslá, ktoré sa nachádzajú v niektorých regiónoch a ktoré práve teraz miznú, ktoré už neexistujú e, práve vo vzdelávacích e, programoch na národnej úrovni. Toto platí takisto aj pre e, ľudské miestne zdroje, pretože tu e, máme e, v podstate historické veci, ktoré sa prenášajú ústne. Takže to potrebujeme podporiť aj finančne, aby sme mohli takisto rozvíjať tento regionálny rozmer v oblasti odborného vzdelávania. A európske fondy by mali takisto zasiahnuť, mali by podporiť tieto veci, pretože niektoré remeslá sa potom navždy stratia. Ďakujem. A e, na záver dostane slovo pani Eh, Patreon Neveš. Ďakujem veľmi pekne. Eh, v zmysle, ehm, teda ja by som sa chcela vyjadriť k tým eh, lesným požiarom v Európe. Tu došlo len v Portugalsku k požiarom na ploche zhruba 115 tisíc hektárov a to, sú, to predstavuje obrovskú cenu nielen ekologickú, ale aj ehm, ekonomickú. Teda tu e, sa poškodzuje životné prostredie, poškodzuje sa majetok, jednoducho e, mnoho majetku ide, tak povedať, hore komínom. A toto sa deje každý rok znova a znova. Každý rok v e, parlamente hovoríme o týchto lesných požiaroch. Ak to e, nie sú požiare v Portugalsku, tak v niektorom inom štáte Európskej únie. Takže teraz je skutočne veľmi naliehavé, aby sme, aby sme prihľadali na všetky tie uznesenia, ktoré tento parlament e, prijal k e, lesným požiarom. Teda pozrime si to znova, venujme sa tomu a je potrebné, aby sa skutočne podnikali kroky Eh, aby v budúcnosti nedochádzalo k takýmto prírodným katastrofám tak často. Tieto uznesenia sú totiž premietnuté do praxe len veľmi čiastočne, veľmi nedostatočne a veľmi neefektívne. A preto eh, v septembri asi budeme znova počúvať o tých lesných požiaroch. Žiaľ, nemali by sme to robiť každý rok. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Týmto uzatvárame blok jednominútových eh,